krajín bojovať proti e, daňovým, daňovej kriminalite a sme ochotní aj na G20, aj na G8 o týchto téma hovoriť. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. Teraz by som uzavrel rozpravu k tomuto bodu. Hlasovanie o e, tomto návrhu uznesenia, ktorý e, nám predkladá pani predsednička Žoli. O tomto návrhu sa bude tiež hlasovať zajtra na obed. Teraz sa dostávame k nasledujúcemu bodu nášho programu. Ide o prvý bod, e, ktorý predkladá spravodajca e, mužského rodu dnes večer. E, pán Papastamkos predkladá správu o polnohospodárstve a medzinárodnom obchode. Aby som teraz rád odovzdal na 4 minúty slovo pánovi spravodajcovi. Ďakujem veľmi pekne. V čase, keď Európska únie skúma budúcnosť SPP, Zabezpečenie konzistentnosti medzi poľnohospodárskou politikou a medzinárodným obchodom a príslušnou politikou je stále dôležitejšie. Poľnohospodárstvo v Európe stále viac musí vyrábať verejné statky. A to eh, dodržaním eh, štandardov eh, bezpečnosti, kvality, ochrany životného prostredia, E, dobrého stavu zvierat a to je veľmi náročné a preto je, je prirodzené, že aj dovozovia e, poľnospodárskej produkcie by mali zabezpečovať rovnaké záruky. Počas rokovaní v rámci VTO Európska únie už dostatočne dlho a do určitej miery e, sa bránila v oblasti poľnohospodárstva. Avšak treba uviesť na právu mieru určité nesprávne pohľady, ktoré E, e, vychádzajú z toho, že SPP e, bola reformovaná. Európska únia v porovnaní s hlavnými obchodnými partnermi výrazne znižila podporu v oblasti deformácie trhu, taktiež jednostranne znižila vývozné E, e, e, dotácie, zatiaľ čo obchodní partneri stále používajú rôzne stimuly v oblasti vývozu. Okrem toho, Európska únia predstavuje najväčšieho dovozu polnohospodárskej produkcie z rozvojových krajín. Európska únia už predložila veľmi veľkorysú ponuku v rámci e, e, rokovaní o polnohospodárstve. Avšak doteraz E, sme nezískali e, e, rovnaký postoj zo strany vyspelých a rozvojových krajín. Komisie zároveň pokračuje v bilaterálnych a mm, regionálnych rokovaniach s viacerými partnermi a dopad na naše polnospodárstvo všetkých týchto ústupkov ako aj pokračujúce sa e, e, rokovanie v oblasti poľnohospodárstva spôsobujú veľké znepokojenie. A v tejto súvislosti, pani e, komisárka, vyzývame komisiu, aby zaručila viac funkčnú povahu európskeho poľnohospodárstva, pretože je to určitý európsky model produkcie potravín a to predstavuje strategický faktor európskeho poľnohospodárstva. Rád by som podotkol, že ústupky, ktoré poškodili hospodárstvo, eh, by v žiadnom prípade sa nemali robiť výmenou za eh, uľahčenie prístupu eh, k trhom partnerských krajín mm, pre predaj našich premyselných tovar, tovarov a služieb. Treba mm, zaistiť vzájomný prístup na trhy Taktiež vyzývame komisiu, aby zabezpečila tú skutočnosť, že konkurenčná e, e, výhoda e, kvalitných európskych výrobkov bola zachovaná. Treba zabezpečiť účinnú ochranu označení pôvodu, tak v rámci akta, ako aj VTO. Záverom chcem povedať, že poľnohospodárstvo nie len hospodárska činnosť, e, poskytuje totiž mimoriadne dôležité verejné statky pre spoločnosť ako celok a e, e, toto nedokáže zabezpečiť len trh a preto naša hlavná úloha spočíva v tom, aby sme efektívne zohľadnili obchodné a neobchodné úvahy. A preto, milí kolegovia, E, treba povedať, že e, hospodársky obraz SPP musí sa lepšie koordinovať v rámci realizácie polnohospodárskej politiky a politiky medzinárodného obchodu Európskej únie. A treba zabezpečiť, aby vonkajšie hľadiska SPP a vnútorné a externé e, e, aspekty, aspekty obchodnej politiky e, sa riešili koordinovanie či už bilaterálne alebo multilaterálne vo vzťahu s našimi partnermi. Ďakujem veľmi pekne. Hm. Vy ste nám ušetrili z tých 4 minút pár sekúnd. Ďakujeme veľmi pekne. Toto nám iste pomôže uzavrieť dnešné rokovanie troška skôr. Na zozname rečníkov mám veľa osôb a e, na jednu minútu ako prvá dostane slovo pani, pani McGuinness. Thank you. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som chcela povedať, že je skutočne e, veľmi vhodný čas, e, keď rokujeme o tejto správe, totiž írsky farmári v Dubline obliehajú budovu Európskej komisie a plánuje tam zostať celú noc. A toto je skutočne veľmi závažná vec. A táto správa, pána spravodajcu, ktorému chcem poďakovať, vyjadruje e, sklamanie výboru, výboru pre polnospodárstvo a rozvoj vidieka z nekonzistentnosti medzi obchodnou politikou Európskej únie a politikou e, po polnospodárstva a potravín. Tento rozpor je taký silný, že je to jednoducho príliš, je, je tam príliš veľký rozdiel. No a z pohľadu z pohľadu e, chovateľov hovedzieho dobytka v Írsku, to vidíme tak, že jednoducho zničíte naše prostredie, zničíte nás a tiež je tu nekonzistentnosť s klimatickými zmenami, pretože, e, pretože tzv. uhlíková stopa brazílskeho hovedzieho je 4 krát väčšia než e, uhlíková stopa európskeho, respektíve írskeho. Ospravedlňujem sa, pani McGuinness, že som vás prerušil, hovorí predsedajúci, teraz sa dostane slovo pán Pirilo. Vážený pán predseda, je dôležité pre Európu, aby sme zabezpečili vyvážené riešenia. Na jednej strane musíme udržať polnospodárstvo v členských štátoch, ale na druhej strane musíme konať e, medzinárodnú meradle obchodnú politiku. Sme e, viazaní na dynamiku svetového obchodu, ale musíme zohľadniť a udržať aj naše polnohospodárstvo. Musíme tiež vytvoriť možnosti zamestnania v, na vidieku. Musíme zvyšovať a udržať kvalitu našich polnohospodárských výrobkov. A to treba zohľadniť aj pri obchodných dohodách s tretimi krajinami. A tiež dodržiavať zdravotné normy a tiež normy na ochranu zvierat. Ďakujem, pán Ferega. Ďakujem, pán predseda. Predlžená správa uvedol niekoľko hrozivých dôsledkov liberalizácie pre polnohospodárstvo. Plnohospodárstvo sa stalo obeťou iných záujmov, záujmov veľkých koncernov a poskytovateľov služieb v EÚ v rámci rokovaní e, Svetovej obchodnej organizácie. Teraz ale z toho musíme stiahnuť dôsledky. Svetový obchod musí viac zohľadňovať komplementaritu a zameriavať sa nielen na konkurencieschopnosť medzi poskytovateľmi a spotrebateľmi. Musíme zabezpečiť tiež potravinovú bezpečnosť a musíme tiež plánovať a nemôžeme dovoliť anarchický svetový trh. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dostane slovo pán, pani Diana Doc. Uh- ďakujem pekne, pán predseda. Ako mnohí kolegovia, ktorí tu prítomní, a ďakujem pekne pánovi spravodajcovi, Chcel by som spomenúť e, e, rokovanie o obchode. Pre nás, e, obyvateľov Severného Írska, to znamená, že to môže podkopať zvočísnu výrobu. Napríklad v piatok som sa stretla s predstaviteľmi tohto odvetvie a na to prípada 16% HDP. Tam sú desiatky tisíc pracovných miest a dokonca sa mu uh, darilo počas ťažkých hospodárskych podmienok a do budúcnosti to by mohlo byť základom dynamického hospodárstva a rastu súkromného sektora. A práve liberalizácia obchodu najmä e, e, rokovania v rámci Mercosuru e, ohrozujú desiatky tisíc pracovných miest a živobytie našich voličov. Ďakujem pani Doc. Teraz dostane slovo pán Solgeri. Ako moji írsky kolegovia, a, a ja som znepokojený tým, že poľnohospodárstva sa stáva obeťou veľkého priemyslu a e, dohoda s Mercosurom nie je nepriateľná, je uzavretá príliš rýchla bez konzultácií s parlamentom, by mohla zdecimovať e, naše poľnohospodárstvo. Hovoríme o kompenzácii, ale nedá sa kompenzovať spoločnosť e, za stratu svojich členov, najmä poľnohospodárstva, pretože to ovplyvňuje každého člena spoločnosti, najmä na E, a veľmi nás e, toto znepokojuje aj e, samotné hľadisko e, štandardov a výroby v zahraničí v porovnaní s Európou. Treba toto zohľadniť v konečnom dôsledku. Hlavnou povinnosťou Únie je chrániť svojich členov. To znamená, že musíme chrániť plnospodárstvo v Európe. Ďakujem. Teraz sa dostane slovo pán Tarabella. Môžete tu mm, Najskôr by som chcel poďakovať kolegy Papasnákovi za kvalitu správy. Ide o základné kritéria, ide tiež o to, aby Európska únia neuprednesťovala e, obchodné politiky pred plnospodárstvom. Pokiaľ ide o chovateľov dobytka, e, tí sú e, čelia veľmi prísnym podmienkam a to sa často obetuje v obchodných rokovaniach. To vedie k kresleniu trhu, najmä v porovnaní s tretimi krajinami, ktoré dovážajú e, produkty na európsky trh a to sa nie vždy zohľadne. Preto je dôležité, aby komisia a tiež parlament venovali oko pozornosť e, dohode z Mercosuru. Ide o všetky polnospodárske výrobky a to je veľmi dôležité. Ďakujem, pán Tarabela. Teraz dostane slovo pán Sikierský. Liberalizácia handlu v ujęciu światowym przynosi korzyści wszystkim jego... Ďakujem veľmi pekne. E, obchodná liberalizácia v globálnom meradle prináša výhody rôznym aktérom a do rôznej miery. Polnospodársky trh je osobitným prípadom, pretože tam náklady na produkciu závisia do veľkej miery od toho, kde tá produkcia sa realizuje a či sú splňané isté kvalitatívne štandardy pri výrobnom procese. V Európskej únii máme stanovené veľmi prísne normy a tým sú naši polnohospodársky producenti menej konkurencieschopní. Je to jednoducho naša voľba, pretože e, my máme našich spotrebiteľov radi. A nemali by sme byť prekvapení, e, že nie je možné očakávať tú istú mieru kvality od produktov, ktoré sú dovážené na naše trhy. Až doteraz Európska únia vykonala dva veľké ústupky, a to najmä v oblasti obchodovania s polnohospodárskymi produktmi, ale bohužiaľ na úkor našich polnohospodárov. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Tabajdy, hovorí pán predsedajúci. Muchas gracias. Ďakujem veľmi pekne. vážený kolegovia, e, poslanci tohto Európskeho parlamentu, my sme sklamaní, pretože v Európskej únii vieme, že Európska únia nie je len najväčším dovozcom potravín zo zbytku sveta, ale aj najväčším vývozcom potravín. Hovoríme totiž o liberalizovanom celosvetovom systéme, o globálnej hospodárskej súťaži a my sme E, čistými príjemcami e, týchto systémov a e, dá sa povedať, že niekedy komisia sa netrafila napríklad pri formulovaní mandátu. Ja som vtedy bol na zasadnutí s riaditeľom komisia a on mi priznal, že pokiaľ ide o tie rokovania, obchodné rokovania, tak jednoducho štandardy na kvalitu, štandardy na podmienky chovu zvierat jednoducho nie sú také prísne inde než u nás. A e, my sme to jednoducho od začiatku poňali trocha zle. Ale ak sme urobili niečo zle, budeme sa musieť znova zamyslieť a zmeniť rokovací mandát a v budúcnosti by sme mali e, požadovať od svojich partnerov to isté než od nás. Ďakujem veľmi pekne. Pán Tabajdy uzatvára blok, e, pardon, ešte neuzatvára, ešte pani Vestlund dostane slovo. Jo, ha... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Medzinárodný obchod nepochybne zohráva dôležitú úlohu E, z hľadiska rozvoja po celom svete. Taktiež ovplyvňuje aj naše polnohospodárstvo. Pre nás najdôležitejšou ešte otvorenou otázkou je to, čo sa deje v Egypte, Tunisku, e, e, samozrejme aj v Líbii. Veľmi pozorne to sledujeme a myslím si, že jeden z dôležitých príspevkov Európskej únie by bol, keby niektoré odvetvia ako ropné odvetvie sa využila, aby sme pomohli eh, obyvateľom týchto krajín eh, napredovať eh, s tým, aby sme aj z hľadiska riešenia problémy migrácie pozornejšie si všimli požiadavky obchodnej politiky, aby obyvateľia tam nehľadali o to čísko v Európe. Samozrejme, pochádzam z krajiny, kde normy pohody zvierat sú podstatne vyššie ako inde. A myslím si, že z pohľadu našej krajiny e, štandardy Európskej únie sú veľmi nízke, pokiaľ ide o hydinu. Ďakujem, pani Vestlund. Takže týmto by sme mohli uzavrieť e, diskusiu spontánneho charakteru a mm, dáme slovo pani komisárke Damanaki. Pani komisárka, máte slovo. Thank you, Ďakujem, pán predseda. Komisia víta túto správu a ďakuje spravodajcovi pánovi Popstankovi. Členovia oboch výborov Agri a výbor pre obchod veľmi obsiahlým spôsobom a vyčerpávajúcim spôsobom riešia túto tému. Táto správa odráža mnohé dôležité odporúčania, tak ako to komisia oznámila vo viacerých oznámeniach. Musím pripustiť, že obchod vytvára dôležité výzvy pre polnospodárstvo v EÚ a tiež pre Európsku komisiu. Ale, tak ako to uznal aj parlament, sú tu príležitosti pre polnospodárstvo, ktoré ponúka medzinárodný obchod v mnohých rokovaniach. Musíme sa pozrieť na širší úžitok, ktorý plinie z otvorenia obchodu pre európsku ekonomiku preto je dôležité, aby sme vyslali koherentný signál. Potrebujeme to vo viacerých rokovaniach, ktoré prebiehajú, či už ide o dohu, alebo rokovania s africkými partnermi, alebo s krajinami Mercosur. Bolo by preto nesprávne, keby sme zjednodušovali veci, keby sme hovorili o otvorení obchodu ako strate pre európske polnohospodárstvo. Musíme chrániť záujmy európskych polnohospodárov, ale obchodné rokovania otvárajú nové možnosti, ktoré ponúkajú naši partnery. To sú de fakty. Predbežné čísla pre rok 2010 naznačujú, že Európska únia ako čistý vývozca polnospodárských produktov. Ide o 90 miliard eh, agroexportu a pozitívna bilancia 6 eh, miliard eur. Tento trend možno vysvetliť strategickými, eh, strategickým sústredením sa na túto oblasť. Ide o produkty vysokej hodnoty, kde rastie dopyt na svetovom trhu. Vďaka jedinečnému a diverznému know-how v e, Európskej únii Európska únia je silným hráčom na globálnom trhu. V tomto kontexte sa musíme e, ďalej sústredovať na spoločnú polnospodárskú politiku, Musíme sa venovať e, konkurencieschopnosti polnohospodárskeho sektora, musíme pozbudzovať farmárov, aby sa prispôsobili e, riešeniam na trhu. Zároveň ale diverzita poľnohospodárstva v 27 členských štátoch e, sa musí zohľadniť. Ak Európska únia má zabezpečiť dlhodobú budúcnosť pre svoje polnohospodárstvo, v, v vyváženom spôsobe musíme tieto veci rešpektovať. Musíme pochopiť, že najmä citlivé sektory nemôžu byť udržateľné a rásť e, v oblasti exportu, pokiaľ to nebude vyvíjať trh na naše domáce ceny. Musíme rokovať e, multilaterálne a bilaterálne a e, tu musíme dosiahnuť správnu rovnováhu medzi našimi ofenzívnymi a defenzívnymi záujmami, pokiaľ ide o plnospárstvo. Podobne ako aj e, rovnováhu medzi polnospodárstvom a ostatnými oblastiami. Toto si komisia veľmi dobre uvedomuje a budeme pokračovať v sledovaní tohto cieľa v úzkej spolupráci s parlamentom. Preto by som bola rada, keby ste nám pomohli udržať túto rovnováhu a tým vyšleme správny signál zvyšku sveta. Ďakujem. Komisária. Ďakujem vám veľmi pekne, pani komisárka. Uzavrieme teraz rozpravu. O tejto veci sa bude hlasovať na obed a príslušný návrh uznesenia, ktorý nám predkladá pán spravodajca, pán Papastamkos, bude predmetom tohto hlasovania. Opakujem zajtra na obed a teraz prejdeme k nasledujúcemu a poslednému bodu.